Tým, ako však dostane slovo e, pán e, komisár Stylianides, ktorého e, srdečne vítam medzi nami, tak by som chcel povedať, že pani podpredsednička komisie, pani Mogherini nemôže byť osobne prítomná a preto slovo dostane pán komisár Stylianides. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, vážení poslanci a poslanky, je Líbia je na dôležitej križovatke. Nož situácia v krajine sa zhoršuje, počet vnútorne presídlených ľudí sa zvyšuje v, v okolí Bengázy čelíme závažnej humanitárnej kríze, zdravotnícke a vzdelávacie služby nefungujú, mnohé nemocnice a školy ledva fungujú, výroba a produkcia ropy je na najnižšej úrovni, hotovostné rezervy sa rýchlo míňujú, míňajú, no libyská mena stratila hodnotu. Nuž aj tu nedostatok základných eh, artiklov a výrobkov. Bezpečnostná situácia sa tiež výrazne zhoršila. Prímeria, ktoré boli lokálne prijaté, sú vítané, avšak nie sú dostatočné. Nedostatočný, nedostatočný poriadok v mnohých mestách je beztrestne páchaná trenná činnosť a to uľahčuje aj prevádzačstvo ľudských bytostí. Južná, južná hranica Líbie je nestabilná no a mnohé, mnohí ľudia prichádzajú o život na mori. Mnohí ľudia sa snažia presťahovať do zahraničia, do Duniska. Eh, Európska únia je nápomocná, ale mnohé rodiny Líbie vyčerpali svoje úspory na to, aby dokázali splniť svoje potreby. Väčšina Líbičanov je už vyčerpaná. Vojna prosperala len teroristickým skupinám ako Daesh. Oni predstavujú nebezpečenstvo, to ne, nemôžeme ďalej ignorovať a prosperuje to, prosperujú vďaka vojne a rozdeleniu libyskej spoločnosti. Oni sa snažia kontrolu. Minulé leto šli od dymu, ale podarilo sa im Sirty eh, i Kisidy dôležitá cesta, ktorá spája Tripolis a Bengázi no a teroristické nebezpečenstvo je rozšírená nielen v Líbii, ale aj v susedných krajinách. A to je ďalší dôvod, prečo by sme mali sa snažiť o vládu národnej jednoty. Vláda, ktorá väčšinu povstalcov pod kontrolu štátnych inštitúcií politickom procese sme zaznamenali pokrok Bernardino Leon, sobitný výslanec EÚ, s našou plnou a aktívnou podporou, vyvíja maximálne úsilie, aby eh, zblížil vládu v Tobruku s vládou v Tripolise. Minulý týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN medzinárodné spoločenstvo preukázalo, podporu snahám. No a my chceme, aby bol podpísaný, podpísaná dohoda, o ktorej sa rokuje v New Yorku. Sme zaznamenali pozitívnu zmenu celé medzinárodné spoločenstvo, vrátanie všetkých susedov Líbie, si na podobný názor na cestu preta. To je výsledok aktívneho lobbingu Európskej únie a členských štátov. Európska únia hrá aktívnu úlohu pri podpore procesu. Neustále, doslova, pracujeme na podpore perspektív a výhľadov na vládu, národnej dohody, medzinárodné spoločenstvo sa na tom už dohodlo a zhodlo teraz je na Líbíčanoch, aby vzali zodpovednosť a vytvorili vládu tak, aby ukončili postupný kolaps ich krajiny. Veľmi dobre si uvedomujeme, že aj keď vláda národnej dohody sa sformuje, tak zmena v Líbii nenastane z jedného dňa na druhý. Bude to trvať dlho, kým sa situácia zlepší, aj keď sa nám podarí presvedčiť všetky strany, aby túto dohodu podpísali. Ale vytvorí to nový priestor na zlepšenie. Nebude to záver, ale východisko a začiatok. Dovolte mi teraz povedať niečo k strategickým cieľom Európskej únie v aktivitách, ktoré podnikáme alebo pripravujeme v budúcnosti. Chceme bezpečnosť, stabilitu, zodpovednú vládu a právny štát v Líbii. Občania si zasluhujú a zaslúžia žiť v miery a zaslúžia si rešpektovanie ich práv. Chceme, aby líbyské, líbyské hospodárstvo prekvitalo a to v spolupráci s EÚ. Chceme, aby prevádzači, ktorí využívajú zúfalstvo, boli postavení pred súd. Naše pôvodné snahy pomôcť Líbii zriadiť kontrolu na svojich hraniciach a vybudovať silnejšie inštitúcie, môže začať až vtedy, keď budeme mať dohodu. No a sme ochotní, ako sme povedali v New Yorku, prislúbiť 100 miliónov, pokiaľ bude dosiahnutá politická dohoda a sem patria viaceré opatrenia financované z programu EÚ, rozpočet pre Líbiu, ako aj nástroj na podporu mieru a bezpečnosti. Tieto prostriedky pomôžu obnoviť libyské inštitúcie, podporí to diel medzi rôznymi skupinami v krajine, podporí to samozprávu, občianskú spoločnosť, a umožní ľuďom viesť normálny život, pomôže to s poskytovaním základných služieb, vrátane zdravotníctva. My budeme pomáhať ministerstvám, ktoré sa najviac zaoberajú úradím migrácie, podporujú malým a stredným podnikom pri tvorbe zamestnanosti, tak aby mládež Líbii mala šancu viesť normálny život a aby sa krajina dostala a postavila späť na vlastné nohy. Doplníme humanitárnu pomoc, ktorú už poskytujeme tým najurgentnejším prípadom. Chceme vytvoriť bezpečné prostredie vlády národnej dohody a Európska únia pomáha sem a rovnako spolupracujeme s OSN. Na dlhodobom plánovaní by sme pomohli vláde v iných sektoroch a chceme zohrávať dôležitú úlohu vo všetkých spoločných pracovných skupinách. medzinárodného spoločenstva a líbyjské vlády, ktoré sa teraz vytvárajú. Ale teraz už je to na líbyjskej strane, aby spravila rozhodujúci krok. Nikto nemôže toto rozhodnutie prijať za nich. Ja viem, že Európsky parlament neustále podporuje politickú dohodu. Ja som si istý, že to bude zohrávať aj naďalej dôležitú úlohu, tak aby bolo dosiahnuté stabilné riešenie. Je najvyšší čas, aby strany ukázali líderstvo, a podpísali dohodu. Je najvyšší čas, aby sa Líbia postavila späť na vlastné nohy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár Silientes. A teraz si otvoríme politické, politickú rozpravu skôr za EPP. Pán Gabriel, dve minúty. Ďakujem pekne, vážený prítomný prvýkrát od roku 2011 e, e, Líbia sa snaží o úplnú e, premenu. Treba uvítať úsilie špeciálneho vyslanca OSN a musí naďalej podporovať tejto osobe podporu. Rôzne strany musia teraz konať zodpovedne v záujme Líbičanov, ale treba taktiež ukončiť situáciu, kvôli ktorej táto krajina predstavuje e, regionálnu aj medzinárodnú hrozbu. Medzinárodný nátlak zo všetkých stran musí e, pokračovať. Ako ste povedali, pán komisár, už nie je čas rokovať o podmienkach, ale pre zodpovednosť a treba konať v rámci e, vlády národnej jednoty z hľadiska regionálneho a z hľadiska EÚ. Chcem zdôrazniť prepojenie na oblasť Sahelu. Už Som to viackrát povedala, táto oblasť je kľúčová na to, aby sa za zabránilo šíreniu e, nebezpečenstva. Preto ma teší e, navýšenie e, rozpočtu KAP Sahel Niger a treba to vidieť aj v kontexte dlhodobej situácie v Líbii, aj pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu, pašovaniu a terorizmu. A chcem pripomenúť, že EÚ musí dôslednejšie spolupracovať s africkými partnermi No tak aby e, e, spravodajské služby boli efektívne. EÚ taktiež e, spolu s OSN musia naďalej robiť všetko preto, aby podporili rôzne iniciatívy a zabezpečili regionálny mier v záujme žien aj menšín. Mier a štát sú naozaj založené na regionálnych mocnostiach v Líbii medzinárodné spoločenstvo teraz hlavne upriamuje pozornosť na Sýriu, ale EÚ e by tu mohla zavážiť v Líbii a zvýšiť šance na regionálnu stabilizáciu. Táto otázka je naďalej otvorená. Grazie, onorevole Bostinaru. Ďakujem, pán boštináru na dve minúty za SND. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, pánovi komisárovi za poskytnuté informácie. Líbia je naozaj eh, aj témou na valnom zhromaždení OSN. Eh, o Líbii sa môžeme iba opakovať a povedali sme to už viackrát. Neustále strácame čas, už si to nemôžeme dovoliť. Žiaľ, vždy na konci tunela sa zdá, že je svetlo a dohoda mm, ohľadne vlády národnej jednoty sa neuskutoční. E, a pritom nejde o žart. Žiaľ, ide o osud celej krajiny, celého národa, celého regiónu budúcnosť a stabilita idú ruka v ruke s vývojom v Líbii. Daesh, e, islamský štát, nestráca čas, nevyčkáva a využíva všetky možnosti na to, aby e, destabilizoval e, túto oblasť EÚ a medzinárodné spoločenstvo nemôžu súhlasiť s tým, aby sa z tohto štátu stal skrachovaný štát tí, ktorí sa chcú Líbiou zaoberať, ale nemôžu súhlasiť s tým, že e, mierový plán opäť raz zlyhá. E, je to v rukách Libičanov a e, ich lídrov. Humanitárna kríza sa prehlbuje aj násilie, ale to sa musí skončiť, ako povedala vysoká predstaviteľka viackrát. EÚ je ochotná pomôcť e, akúkoľvek vládu národnej jednoty v e, Líbii. Dohoda musí spojiť všetky e, zainteresované strany, ale buďme realistickí, žiadna dohoda nebude dokonala, nebude vyhovať všetkým, všetci musia urobiť ústupky, o tom je kompromis. Uh, ešte raz chcem povedať, že je tu e, návrh, e, vypra ktorý vypracoval vysoký predstaviteľ OSN a nie je žiadna nová lehota. Mala by to byť posledná šanca pretože inak e, cenu za zlyhanie zaplatia na Ešte niečo k tomu, čo by mohla spraviť Európa. Nezabúdajte na to, že Európa konať musí. A to v dvoch oblastiach. Poprvé, uvažovať nad sankciami voči tými, ktorí by dohodu nepodpísali a proti tým, ktorí e, vedú vojnu, ale sprostredkovanie. Ďakujem pekne. Teraz pán Demesmaker na minútu. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Vieme, že vysoká predstaviteľka e, tú situáciu považuje e, právom za prioritnú tá krajina je skutočne v prachu a v popole a v každom prípade si musíme uvedomiť, že je potrebné urobiť príslušné alebo vytvoriť príslušné verejné, verejné orgány. Je tu zo pár nezodpovedaných otázok, ako to, ako to vyzerá s trestaním kriminálnych činov, ako to je s so zmierením sa určitých spoločenstiev, ako to vyzerá s odškodením obetí e, vojenského konfliktu, ako je to s potrestaním, ako to vyzerá s potrestaním e, páchateľov, ako to vyzerá s deťmi. E, musia, obyvateľia musia byť v stave vytvoriť si určitý, určitý názor, inak by sa im e, spôsobil. E, pokiaľ sa toto nezodpovedá a pokiaľ sa toto nezvládneme, tak sa e, tá situácia v Libii nevyrieši. My tie hodinky už týkajú. Musíme sa veľmi, veľmi snažiť, aby sme situáciu vyriešili. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci pán pani Bandarian. Pán Bandarian. Um, ďakujem, pán komisár, vážení prítomní kolegovia. Uh, Eh, dnes máme stať poslednú príležitosť na to, aby obidve strany vytvorili pod, eh, a základňu pre zmierenie pri vytvorení spoločnej bázy na, a stabilizáciu regiónu, tak aby sa v tom mohlo pokračovať. To nehovorím len ja, to hovoria všetci. A 20. oktobra je ten deň, o ktorý nám ide. Pokiaľ sa do tohto dátumu nevytvorí Um, vláda uh, vzájomného porozumenia, potom budeme mať ešte horšie dopady a následky. Pokiaľ sa nedohodnú, tak to bude mať dopad nielen na libyské, ob, libyských občanov, ale bude to mať aj celoregionálne dopady, čo sa týka balkanizácie celej krajiny a a, vz, a rastu, a, um, a narastu pôsobnosti a pôsobenia islamského štátu um, povedzme si, že sú tam, uh, sú tam kresťania, ktorí žijú na území, ktoré je veľké asi ako Švajčiarsko a uh, kolonizácia, islamská kolonizácia um, uh, Líbie postupuje a oni už majú do, dosah na vojenské loďstvo a letectvo. My nemôžeme E, zatvárať oči pred našou povinnosťou. Musíme vytvárať tlak a postarať sa o to, aby sa tieto rokovania, ktoré sa vedú, e, skončili úspešne. Musíme po, um, poskytnúť a ponúknuť pomoc uh, Eh, Líbicom, tak aby mohli postupovať proti islamskému štátu a aby zamedzili jeho rozširovaniu sa. Len tak sa vytvoria predpoklady na stabilnú budúcnosť celého tohto regiónu. Ďakujem. Pán Kozo Permi. Áno, ďakujem, pán predseda. My vítame úsilie Bernardino Leona a ostatných. Myslíme si, že toto je jediný, jediný spôsob, ako nájsť regionálne riešenie pre všetky strany. Pán komisár hovoril o celom rade katastrof. Sú to prírodné katastrofy v Libii. Ja sa nechcem opakovať. 2011 eh, bolo 10 tisíce 000 um, ehm, misií, zakonalo 10 tisíc misií z USA, z EÚ a z ostatných krajín, eh, ktoré mali zabezpečiť ochranu. No ale čo za ochrana to bola? Ani Líbia a ani Libíci, ani Európa neboli chránení. Čo sa vlastne stalo? Libyský štát sa zničil a E, rovnako ako, e, vyzeralo to rovnako ako v Syrii dnes. Vráťme sa ale späť, tisíce ľudí e, zomrelo, boli a šíri sa terorizmus. Existovala tu dohoda, existovala príležitosť túto sprostredkovať riešenie, ale nič sa neudialo znova sa opätovne sa e, vrátilo k vojenským akciám. E, riešenie, ktoré sa našlo v New Yorku pre regionálnu jednotu. Toto bola dohoda, pri, ktorom, pri ktorej sa ale musia zohľadniť všetci aktéry a nemôžeme prestupovať na mieste. Musíme ísť e, novou cestou a nie je to cesta vojenského konfliktu a vojenského zásahu. Ďakujem. Pani Lochbiller na minútu. Pán predsedajúci, včera som sa vrátila naspäť z Tunisu, kde som e, hovorila aj so zástupcami libyských part- e, e, strán, so zástupcami jednotlivých kmeňov, so zástupcami aj občianských organizácií a aj keď e, tu bola kritika, že mnoho, e, mnoho e, závažných partnerov sa nekonzultovalo, napriek tomu ten text prehlásenia, ktorý bol predložený, sa môže hodnotiť pozitívne, predovšetkom čo sa týka ochrany ľudských práv a postihu, trestného postihu pachateľov. Napriek tomu si nemôžeme robiť žiadne ilúzie. Vieme, že jedna vec je papier, druhá vec je jeho realizácia Mm, vieme, že sa tu sledujú rôzne záujmy. Nie, všetky, nie všetci dotknutí podpíšu a napriek podpisu e, tu existuje riziko novej eskalácie a, a, a násilia keď sa, e, keď sa snažíme pomôcť pri vybudovaní národnej vlády, e, ktorá by dostala výzvam, musíme posilniť podporu Európskej únie a všetky členské štáty tu musia hovoriť jedným hlasom. A v minulom roku sme stále mali e, určité správy o o porušovaní ľudských práv a e, postihovaní migrantov z Líbie. Musíme tomu zabrániť a musíme sa snažiť, aby Európska únia podporovala e, občianských aktivistov vnútri aj mimo Líbie a aby sa pokračovalo v eh, mierovom procese, čo má eh, eminentný význam, prioritný význam. Ehm, ďakujem, pán Kastaldo, máte minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Keď sa máme teraz, keď máme teraz dospieť eh, k dohode, tak eh, musíme eh, si povedať, že tá libyská situácia je dobre postihnutá, keď ju prirovnáme k Kábolu. Je potrebné, aby sme aby sme tu hovorili o zjednotení arabských kmeňov na juhu Líbie a toto nie, tá situácia nie je vyhrotená len preto, aby bolo možné kontrolovať hranice na juhu. Ide o to, že tu je ohrozenie ďalším e, občianským konfliktom, vojenským konfliktom. E, je tu príliš veľa aktérov, ktoré sú do toho zapojení a vojenská eskalácia v Bengázi to jednosť dvojstranné jednanie z Tobruku, potom z Tripolisu. Je potrebné skutočne, aby sa medzinárodné spoločenstvo veľmi snažilo, aby sa vyvíjalo veľké úsilie. Potom si zoberte Maroko, potom tu máte e, ktoré má teda svoje vojenské síly e, už e, umiestnené na, vojen, na libyskej hranici. To znamená, že ten mier je dosť vzdialená. Takisto prezident, ktorý sa snaží nejakým spôsobom eh, eliminovať chyby z minulosti, ale je to všetko z jeho strany pokrytecké. Takisto jednotlivé spoločenstve, ktoré eh, je vytvorené ehm, Spojenými štátmi. Ktorý... Takže došlo tu k bombardovaniu krajiny a jednoducho celé sa to bralo na ľahkú váhu a o demokracii nemôže byť ani slova. Takže treba si uvedomiť, že Treba Líbii pomôcť a ja jednoducho súhlasím s pánom komisárom, že tie požiadavky jednoducho e, sú také, že treba tých, ktorí sú zodpovední, brať na zodpovednosť. Je tu modrá kartička, pán Kastaldo, chcete sa vyjadriť? Pán Jakovič sa chce vyjadriť. ste... Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu otázku. Ja súhlasím v plnej miere. Ďakujem za to, že ste prijali moju otázku. A mohli by ste tú otázku aj zopakovať? Ďakujem veľmi pekne teda ešte raz za to, že ste akceptovali modrú kartičku. Súhlasím s vašou analýzou toho, čo sa udialo a prečo Líbia sa dostala do takého absolútneho zničenia ale predsa len otázka e, je taká, že niektoré analýzy hovoria, že riešenie pre Líbiu a Sýriu by mali byť rovnaké ako pre Bosnu a Hercegovinu. Že toto je vlastne tá cesta k mieru. Ja si nemyslím, že tomu je tak, pretože Bosna a Hercegovina jednoducho nefungujú, hoci tam je mier. Takže pokiaľ ide o budúcnosť Líbie a Sýrie, predovšetkým Líbie, súhlasili by ste so mnou, že to by, oni by sa mali rozhodnúť o svojej budúcnosti a my by sme mali iba sprostredkovať a zjednodušiť tento proces. Ďakujem, Ďakujem kolega Jakovčík, za túto otázku. Súhlasím absolútne s vami. Veľmi často tieto e, plány, keď ich preveruje čas, e, sa ukážu, že sú neefektívne. Sú dobré e, pre budovanie mieru, pre nastolenie mieru, ale nedá sa tak riadiť štát. Myslím si, že v tomto momente je treba e, zastaviť boj, ale potom by sme nemali zopakovať e, tú istú e, chybu. Inak tu budeme mať ďalší paralizovaný štát a ešte vážnejší problém, ktorý bude treba riešiť o pár rokov. A pravdepodobne by to bolo aj neefektívne na boj proti kalifátu. Pán Borgecio na 1 minútu 30 takmer 10 minút hovoril zástupca komisie a teda, keďže tu nie je pani e, vysoká e, predstaviteľka Mogherini, e, keď sa pozrieme na túto tému, ktorou sa zaoberáme, zdá sa mi, že nejaké konkrétne závery, ktoré nám boli predstavené zástupcom, tu nie sú. Nie je tam nič konkrétne. Pozícia Európskej únie je veľmi nejasná a je veľmi zmetočná. A pritom je to krajina, s ktorou e, máme na juh, smer na juh priamu hranicu a situácia je tam čoraz dramatickejšia. E, sú tam veľmi úspešní e, prevádzači migrantov. No a naozaj správa veľkého muftyho e, z Libie, šejka Sadela Algarianiho, je naozaj znepokojujúce. A to, že pre e, dohodu e, podľa OSN nepostačuje, že sa že, že šária by mala byť jediným zdrojom pre právne úpravy, alebo teda jedna z, z, z právnych úprav, pretože to má byť jediná právna úprava, podľa ktorej má štát fungovať. Čo si myslíte? OSN eh, pracuje v Líbii na určitom eh, výsledku, aj Francúzsko, Taliansko eh, sa tam snažia, dúfajme, že účinne tam pracujú, Európska únia tam nie je zastúpená momentálne nejako zásadne. Ale čo si myslíte o tom, keď on vraví, že jediným zákonom, ktorý tam má platiť, má byť šaria? Ďakujem, slovo má pán Epitideios na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prípad Líbie preukazuje, že predchádzajúca politika Európskej únie je nesprávna. Zaangažovali sme sa bez nejakého dôvodu, bez nejakého účelu a prispeli k zhoršeniu situácie. Začítali sme sa súčasťou tohto problému. Humanitárna kríza a vlastne všetky strany e, porušili ľudské práva a teraz tu máme celé vlny utečencov, ktorí prichádzajú do Európy cez Taliansko a ešte aby toho nebolo dosť, tak teraz tu zrazu máme aj ISIS, silná džihadská e, teroristická skupina, rovnako ako aj v Sýrii. Takže vlastne o čom to svedčí? Svedčí to o tom, že stále iba tlačíme na zl- na pílu a je to jednoducho zlé. Akú, aký to má význam, rovnako aj s Tureckom. Turecko predsa podporovalo ISIS a tlačilo na tisícky utečencov, aby išli do Grécka. A Čo robí Európska únia? No, požiadala Turecko a dala mu dokonca aj štátu privilegovaného partnera. Namiesto toho sme im mali povedať, že ak chcú byť krajinou, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie, tak musia jednoducho plniť svoje záväzky. Nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť výsledky, keď budeme takýmto spôsobom zhoršovať situáciu. Ďakujem, teraz sa vyjadrili e, všetky politické skupiny. Slovo má teraz pán Preda na dve minúty. Grazie, e, Ďakujem. Pán predseda, všetci dobre vieme, že občianská vojna už trvá 4 roky v Líbii Absolútne to zničilo krajinu a naozaj dochádza k likvidácii všetkých inštitúcií, tak ako sme ich poznali zo starého režimu, no a je tam chaos. Totálny chaos. Je nebezpečný aj pre regionálnu stabilitu, ale samozrejme tiež aj pre stabilitu únie. A vidíme to. V Líbii sa križujú všetky dopravné cesty nelegálnej migrácie smerom do našich krajín. K tomu ešte treba doplniť teroristickú hrozbu, e, činnosť Daešu v tejto krajine. da, môžeme zhodnotiť dopady v susedných krajinách. Tam tie teroristické útoky spáchali osoby, ktoré pochádzali z libyských teroristických sietí. Ja chcem naozaj vzdať hold e, snahám únie ukončiť krízu e, za pomoci OSN e, riešime mierové hovory, rozhovory. Máme tu teraz operáciu Sofia, avšak tá samozrejme bude úspešná iba pokiaľ v Líbii bude vláda e, národnej jednoty, stabilná vláda, ktorá bude môcť byť partnerom EÚ. Posel, posledný text, o ktorom roz, rokoval Bernardino Leon, špeciálny vyslanec OSN, bol istým spôsobom poslednou možnosťou. My sme sa trikrát neúspešne snažili podpísať politickú dohodu e, posledný termín je teraz nastavený na 20. oktobra. Ja si myslím, že navýšenie mandátu Libyského parlamentu po 20. oktobri by nebol dobrý nápad. Myslím si, že práve preto je e, dôležité neustále veriť, mať nádej, veriť v túto dohodu, v tento kompromis a následne na to som si istý, že dôjde k tomu, aby sme mohli pracovať na demokratickom procese. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu pre vás otázku zo strany e, Šopráda. Akceptujete ju? Akceptujete ju? Nie, nechcem hovoriť s Národným frontom. Dobre, takže teraz eh, pán poslanec Panceri na jednu eh, minútu a pol. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Nachádzame sa v tej najkompráze a myslím, že by sme si to mali všetci uvedomovať. Je potrebné, aby Európska únia vyvíjala e, všetok tlak, ktorý je potrebný, aby e, jednotlivé komponenty našli zhodu a termínom by mal byť 20. október. Nemali by sme zakázať e, ďalej za tento dátum. Mali by tam byť zastúpené všetky subjekty, a tie by mali naozaj na seba prevziať veľkú zodpovednosť, aj pokiaľ ide teda o ich eh, uznanie budúcnosti. Úprimne povedané, v tomto eh, eh, rámci nebolo dobrým nápadom na OSN diskutovať o náhrade aktuálneho negociátora Bernardina Leona práve v tejto finálnej fáze. Pre dosiahnutie dohody to nie je nápomocné. Myslím teraz na rizika rozšírenia konfliktu a e, možnosť posilnenia terorizmu. Myslím na stovky e, e, tisícov a milióny ľudí, ktorí, sa, ktorí teda utiekli a nachádzajú sa v zložitej situácii v Tunisku. Myslím tým na prevádzačov. Práve preto to všetko je dohoda pre Líbiu veľmi dôležitá a ja si naozaj želám, aby Európska únia urobila všetko, čo je v jej silách, aby e, sa táto dohoda stala úspechom. Máme už len pár dní, musíme ich čo najlepšie využiť. Pán Panceri, pre vás e, tu máme otázku zo strany pána Carvera. E, akceptujete ju? Nech sa páči, pán Carver, vaša otázka. Ďakujem pekne. Zdá sa, že kritizujete OSN a zdá sa, ako keby ste prijali taký vševediaci postoj. Ste si skutočne taký istý a presvedčený o Európskej únii, pokiaľ ide o jej výsledky doteraz, že skutočne môžete takto postupovať? Možno by ste sa mali pozrieť na širší kontext a to nerobíte. Credo che lei abbia capito Myslím, že ste eh, toho nepochopili veľa z mojho vystúpenia. Mm, ja som nekritizoval OSN eh, pre to, eh, čo robí, ale iba preto, že bolo nesprávne otvoriť diskusiu o možnej náhrade Bernardina Leona, aktuálne, Leona aktuálneho negociátora. Myslím si, že to bola nesprávna fáza na otvorenie tejto diskusie. Bolo potrebné urobiť to potom pretože to e, samozrejme jeho pozíciu momentálne oslabuje. Preto bolo potrebné e, skritizovať teraz e, OSN. Dzisiejsza katastrofálna v Libii je... Dnešná katastrofálna situácia v Libii je jedno z najväčších porážok svetovej politiky a najmä EÚ za posledných 10 rokov. Je to obrovské pokrytectvo západných elít, Veľa peniazy sa minulo na čerpanie libijskej ropy a plynu. No a zrazu sa z Kadáfiho kvôli tomu stal priateľ európskych štátov. Netrvalo to však dlho. V Libii sa zopakoval irácky scenár. Dnes krajiny, ktoré mali hospodárske záujmy s Líbiou, e, zvrhli e, daný režim, aby ho následne mohli obviniť po, s porušovaním ľudských práv. A teraz sa tu hovorí o ochrane práv utečencov, ktorí utekajú cez Libiu. Krajina ako Čechy, Slovensko či Polsko, pre ktoré sú vzťahy s Líbiou naozaj exotické, teraz musia čeliť obrovskému tlaku a dokonca sa na nich zvaľuje zodpovednosť za e, krízu tu, v tejto krajine, do ktorej regiónu a Afriky. Avšak ľudia, ktorí takéto niečo hlásajú, nemajú na to morálnu autoritu. Pán Karsky, pán Eterič má pre vás e, otázku. V podobe modrej kartičky akceptujete ju? Nech sa páči vaša otázka. Thank you, and thank you for... Ďakujem pekne Súhlasím s tým, čo ste povedali. Súhlasíte so mnou, že je to irónia, keď máte také krajiny ako aj Spojené kráľovstvo, kde Tony Blair podporoval Kadáfiho a iné krajiny, ktoré mali zlý vplyv na Líbiu. A teraz súhlasíte so mnou, že tu je tá irónia, že títo si teraz myslia, že tieto problémy vyriešia. Pozrime sa veci do tváre. Tieto krajiny predsa zapričinili tieto problémy. Súhlasíte? Ďakujem, nech sa páči odpoveď. V niektorých państw európejských... keď som hovoril o šéfoch vlád niektorých európskych krajín, tak som mal na mysli konkrétne Veľkú Britániu, Francúzsku a Taliansko. Honorevole Nart, un minuto. Pán Nart, na jednu minútu. Muchas gracias, señor presidente. Primera cuestión. Lib- Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Prvá otázka. Líbia neexistuje. Sú tu dva parlamenty, ktoré nič nereprezentujú a dve vlády, ktoré nevládnu. Sú tu aj milície, všelijaké klany, ktoré e, si bráňa svoje územie a ktoré so západom sa snažia robiť biznis a kontrolovať tok obchodu. To je realita. Máme tu juh, ktorý nie je zastúpený. To je úplne čierna diera je to miesto, kde sa obchoduje s ľuďmi, drogami a máme realitu, máme tú dohodu alebo snahu narušiť túto dohodu. Islamský štát, to sa všetko zbieha do jedného. Islamský štát vytvoril vládu, ktorá nebude vládnuť, ale ktorá s legitímnosťou bude požadovať, aby medzinárodné, medzinárodné spoločenstvo zasiahlo, aby tu bol západné, západné konanie, aby sa jednoducho niečo urobilo. To je dohoda z New Yorku, nie je to nič viac a nič menej a možno toto je pravdepodobne jediná dohoda, ktorá tu kedykoľvek bude a tieto strašné okolnosti, ktoré tu máme, tak jednoducho treba podporovať tú fikciu Bernarda Liena, to je jednoducho iba fikcia a, a to nie je dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mysleli sme, že sa nám podarilo aspoň trochu pokročiť, keď Baba Lokil sa k tomu vyjadril, ale mali sme situáciu, aká bola, bombardovali sme Kadáfi a potom sme jednoducho opustili Líbiu. Nepomohli sme tejto krajine, nepomohli sme ju znovu obnoviť. Namiesto toho tam bol chaos, zbranie nemali svojho pána a jedna vec je úplne jasná, keď sme navštívili Tunisko. Hovorili sme s úradmi v Tunisku o Líbii a nie je tu žiadna podpora, pokiaľ ide o nový, nový zásah plánovaný zo strany Európskej únie. Takže Pomôže to v budúcnosti? Pomôže to bezpečnosť e, zabezpečiť pre túto krajinu? Európska únia sa snaží iba pomôcť, zabrániť tým, ktorí sa snažia prísť k nám, aby teda neprišli, ale to nepomáha nejako obyvateľstvu. Honorevole Evokem. Pán Hoken, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Čo si e, komisár pre zahraničné veci myslí, že môže mať vplyv na situáciu, ktorá je v Líbii a tlačiť na e, vládu národnej jednoty, keď tu nie je žiadna jednota na úrovni členských štátov Európskej únie. Pozrite sa na jednotlivé členské štáty, ako reagujú na súčasnú migra- migračnú krízu. Do, to, ako sme e, pomáhali napadnúť e, Líbiu, tak to je dobre zdokumentované. E, a vieme na to, ako Európska komisia sa snažila takýmto spôsobom prispieť k vytvoreniu určitého mieru v Severnej Afrike. A viedlo to k váku a prezident Obama musel uznať, že sa jednoducho vytvoril týmto živná pôda pre teroristické skupiny ako islamský štát, kde môžu si svoje bašty stavať a kde môžu bez bestresnosti robiť čo chcú a ohrozujú bezpečnosť členských štátov tým, že zaplavujú kontinent so svojimi bojovníkmi. Nie je lepšieho príkladu zlyhania zahraničnej politiky Európskej únie ako práve obchodovanie s ľuďmi, ktoré e, tu máme z Líbie, ktoré vedie k bezpočetnému množstvu mŕtvych ľudí a kde jednoducho európske politici sa snažia iba uh, zabrániť tomu chaosu, ku ktorému oni sami prispeli. A čo Európska únia robí, uh, okrem toho teda, že sa snaží riešiť túto situáciu s migrantami? Žiada ešte viac centralizácie, a to jednoducho e, vedie k zhoršeniu situácie. Ja nedôverujem žiadnemu európskom byrokratovi v tom zmysle, že dokáže zabezpečiť kontrolu našich hraníc alebo nám môže dať nejaké rady, pokiaľ ide o jednotu našich krajín. Ďakujem pekne. Poprosím vás, dodržiavajme všetci čas, pretože ak nie, tak budeme hovoriť všetci veľmi dlho. Pán Šoprát, nech sa páči. Už od roku 2014 e, e, e čelí e, problémom, ktoré boli spôsobené našou inváziou v roku 2001 a teraz je to skrachovaný, zbankrotovaný štát, kde sú dva parlamenty, ktoré sú proti sebe. E, v tejto chvíli tam e, funguje e, vláda, ktorú nepodporuje OSN, naopak potrebuje Katar a Turecko. Máme tam e, bývalých kadafistov, na druhej strane tých naopak podporuje OSN, Sádzka Arábia, Arabské Emiráty, Spojené štáty a EÚ. A táto sa opiera o E, armádu generála, generála Ali Aftu proti islamistom. Islamská koalícia e, funguje s džihadistami Azara Osaria, z Al-Kaidi, z islamského Magrebu a z Egypta, ktorí majú základňu a sírske rámce islamského štátu sú teraz umiestnené v provincii, ktorá umožňuje kalifátu mať túto strategickú po- pozíciu pokiaľ ide o námorné, prístup k námorným oblastiam. Podľa mňa existuje iba jedno riešenie, e, námorná blokáž líbyských pobreží, aby sa lode zastavovali. Lode treba zastaviť, nejako vyplávajú, migrantov treba vrácať okamžite naspäť. Treba dodržiavať rečnícky čas. Prepačte, teraz má na jednu minútu slovo pán Golniš. Pán predseda, vypočul som si kolegu Šoprada a mám pocit, že tu hovoríme o nejakej teologickej diskusii, ako keby si sám pod sebou podpiloval e, Konár, situácia bola výborne podpísaná. Chápem, že pán Preda s ním nechce hovoriť, pretože práve politickí priatelia pána Predu sú zodpovední za aktuálnu situáciu. Treba ich pomenovať. Je to pán Kadafi. E, za vplyvu pána Bernara Henry Levyho, ktorý prijal pána Kadafiho a nechal ho nastaviť si, e, rozstaviť si e, stan kúsok od elizejských polí. Najprv sa s ním priatelil, a potom mu vrazil do chrbta dyku, tak povediať. Takže v tomto komplikovanom kontexte by sme sa mali riadiť skúsenosťami. My, ľudia zo západu, sme destabilizovali Irak, destabilizovali sme Líbiu a ešte niektorí z nás sa stále chcú púšťať do destabilizácie sírskej vlády. Táto politika nie je nefunkčná, akurát dláždi cestu islamistom. Nie je to správny postup. Pán Galler, dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán komisár. Myslím, že Najlepšie, čo sa dá v súčasnosti povedať, je to, že medzinárodné spoločenstvo vo všeobecnosti vlastne je za plánom Bernardina Leona a že vlastne to je dobré, ale bohužiaľ nám to v súčasnej situácii jednoducho nepomôže. Takisto je dobré, že v prípade politickej dohody by sme mali byť pripravení s nejakým podporným balíčkom, ale pravdepodobne sa k tomu nedostaneme ako sme tu počuli, tak je takisto strana v Tripolis, pravdepodobne stiahnutá z Maroka. To znamená, že tie snahy o rokovanie aj z Maroka už nebudú pokračovať a na druhej strane očividne parlament e, rozšíril tú lehotu na obdobie po 20. oktobri, takže na oboch stranách sú tie vyhliadky nedobré a nebudeme mať riešenie. Ale myslím si, že musíme takisto povedať, že sú tu milície, ktoré nemajú žiadny záujem na tom, aby, sme sa, aby tu došla, došlo k dohode, pretože jednoducho si robia svoje kriminálne obchody a takisto si musíme uvedomiť, že viaceré e, síly podporujú oficiálnu vládu, s tým nemám problém, keď sa podporuje táto, ale menujú sa tu také mená, ktoré podporujú Tripolis, Katar, Turecko, a ďalší, a tu je jednoducho otázka, že či v tomto kontexte v rámci tých rozhovorov, ktoré napríklad vedieme s Tureckom, či by sme sa nemali spýtať, že aké, kraj, aké záujmy môžu mať takéto krajiny, keď jednoducho v Tripolise podporujú iné štruktúry a keď nie sú ochotní jednoducho prispieť k riešeniu situácie. Myslím, že to by bol dôležitý bod, ktorý by sme mali v rámci rozhovorov s Tureckom nastoliť. Pani Anna Gomeš, máte minútu 30, nech sa páči. Hovoríme tu o chaose a humanitárnych katastrofách v Libii, ale tie sme pomohli vytvoriť tým, že sme nemali dostatočnú koordinovanú európsku e, aktivitu po Kadafiho páde. Tým, že sme naozaj hlúpo zanedbali systém, e, ktorý e, viedli tranzitné úrady a vďaka tomu teraz vládu v Libii teroristické a kriminálne gangy. 7. E, verzia národnej dohody OSN sa nepodpíše e, v dohľadnej dobe vzhľadom na to, čo sme e, počuli. Zásadná armádna operácia v Jemene je pripravovaná zo strany generála Ifta, to je tak povediať nový Kadafi, ktorý bojuje proti kalavistickým bojovníkom a myslím si, že z toho vyplynú tragické dopady pre e, líbyské obyvateľstvo zahranič, migrantov, ktorí sa pokúšajú utekať smerom do Európy. Európske zlyhanie konať je výsledkom nedostatku únie a rivalstva medzi našimi členskými štátmi kvôli rope a ďalším záujmom preto niektoré európske hlavné mesta teraz e, ešte stále váhajú nad e, vojenským zásahom. Je to ďalšia chyba, ktorú urobila EU, USA a OSN, je, že sa tvárime, že všetko je poriadku a nebojujeme proti silám, ktoré bojujú e, v Libii pri Tobruku, či pokiaľ ide o muslimské bratstvo, pri Tripoli. S tým, že nezastavujeme túto vojnu, tak umožňujeme posilnenie pozície ISISu, Daešu, ideme proti ľuďom Európy. Ďakujem. Pán Belder, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Líbia je krajinou milícií a v tejto chvíli tam existuje občianská vojna s dvomi vládami a dvoma parlamentami, ktoré zasadajú paralelne. Európska komisia mala možnosť si to vypočuť. Teda by sme to počuli zo, zo strany zastupcu komisie. pravdepodobnosť, že by sme vyriešili nebezpečnú situáciu, ktorá v Líbii vládne, e, kto to vie povedať, ale kto tam dodáva zbranie, kto predáva zbranie do Libie, akú úlohu v tom má Turecko. Toto sú otázky, na ktoré by sme chceli prípadne písomné odpovede, aké politiky príjmame na to, aby sme dohliadli na to, že prípadný predaj zbraní orgánom zo strany EÚ je zastavený. Takže ma zaujíma, aké opatrenia príjma EÚ, aby e, strážila oblasti, ktoré, ktoré aby strážila to, že aby teda sa vyhla tomu, že z oblastí, ktoré e, majú na starosti džihadisti, by posielala som džihadistov na európske územie. Ďakujem pani Votmans. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, ďakujem vám pekne za vysvetlenia, ktoré ste nám poskytli. Myslím si, že aktuálna situácia je mimoriadne kritická a veľmi mnoho z nás to povedalo. 400 tisíc ľudí je na úteku a sú na hraniciach Libie a mnohí ďalší hľadajú uh, útočisko. Uh, Stredozemné more je miestom, kde nachádza smrť tisícky ľudí máme ešte niekde vôbec nejakú nádej. Je potrebné, aby sa jednotlivé strany zhodli a podpísali dohodu a preto potrebuje aj libyská strana našu podporu. Chápem, že EÚ vyčlenila 100 miliónov na zabezpečenie demokratické tranzície v Líbii. Vážni kolegovia, to určite nebude stačiť. Je to síce dôležité, ale je potrebné, aby sme naďalej boli prítomní e, v teréne, v súčinnosti e, s OSN aby sme poskytli technickú pomoc v oblasti policie a justičných záležitostí. Je dôležité, aby sme boli odvážni, aby sme naozaj naplánovali armádnu spoluprácu. Je potrebné, aby sme naozaj pokračovali v našich činnostiach na, e, v teréne. A posledná vec smerom na vás. Watch chce, aby sme bojovali proti e, vojnovým zločinom a aby sa tom, týmto prípadom venoval Medzinárodný súdny dvor. Ak si nezapnete mikrofón, tak vás nikto nebude počuť. Pani przewodniczący, szanowni... Pán predseda, vážne dáme, vážne páni, musíme, nesmieme zabúdať na to, že prvou obeťou každej vojny je pravda. Pokiaľ nemáme pravdu, tak mnoho našich eh, vystúpení je plných buď plitkej demagogie, alebo proste hlú, hlúpej propagandy a neumožňuje nám to vyriešiť eh, problémy. Európa je chorá a uzdraviť Európu nemôžeme tak, že budeme bojovať proti eh, symptómom, musíme bojovať proti dôvodom choroby a tie ešte stále ne, nepoznáme. A to je náš hlavný problém. Líbia, tak ako mnoho krajín Severnej Afriky či Ázie, bola, bola zničená e, za spolupráce západných mocností. A tak, ako to bolo predtým v Iraku, máme e, všetky príčiny domnievať sa, že tá situácia bude veľmi podobná. Vieme veľa, avšak čo nevieme, sú dôvody tej e, aktuálnej situácie. A preto nebudeme schopní situáciu vyriešiť. Jednoducho musíme sa naozaj dopracovať od západných vlád k reálnym príčinám e, situácie, pretože Európa sa topí a my tu riešime to, ako sa topiť naraz a rovnako, ale to je katastrofálna situácia, pokiaľ ide o zahraničnú európsku politiku. Ďakujem, pán Balco, minúta. Ďakujem pekne. Rok 2011 v rámci arabskej jary Spojené štáty americké a Európska únia sa rozhodli o tom, že sa v Líbii musí presadiť pomocou NATO, demokracia. Za pomoci NATO sa vtedy e, povalil režim Kadáfiho, ale je zaujímavé, že práve v tom čase Kadáfi vlastne chcel e, zaviesť novú menu, diktatúra sa skončila, tu, nevytvorila sa demokracia, ale anarchia. Krajina je teraz rozpoltená na dve časti a situácia je ešte oveľa horšia ako za života Kadáfiho. Európska únia má takisto záujem, aby v krajine vládla normálna situácia, pretože ak v tejto krajine bude pretrvávať aj naďalej občianská vojna, tak to povedie k tomu, že ešte stále viac ľudí príde do Európy. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Dovolte, aby som na pani Mogherini zablahožila skoré uzdravenie, ktorá tu dnes teda nemôže byť zo zdravotných e, dôvodov, ale chcel by som jej poďakovať zo srdca za jej rešpekt a disponibilitu, ktorú preukazuje voči Európskemu parlamentu parlamentu a obzvlášť výboru AFET, ktorého som členom. Povedzme si úprimne, krajiny ako e, Líbia, Somália, Somalsko a Jemen e, sú veľmi krehké, už v nich nie sú naozaj vlády, s ktorými by sa dalo viesť e, dialog a toto spôsobuje ich problémy. V Libii je kontext oveľa komplexnejší, sú tam jednotlivé skupiny, ktoré navzájom bojujú o moc je tam veľmi dlhá, dlhý e, krvavý e, konflikt. Nie je v takéto situácii jednoduché nájsť e, nejakého zodpovedného partnera pre dialog. Máme tam parlament v Tripolise, ten je ale vystavený mnohým tlakom. Sú tam tlaky napríklad aj zo strany Turecka. A Tobrudská vláda, tá e, je ovládaná Egyptom a Saudskou Arábiou v skutočnosti, takže nemáme tam dočenia už e, iba s jedným diktátorom, ale s viacerými. E, Bernardino Leon odvádzal svoju prácu vynikajúco, veľmi vytrvalo. Je potrebné, aby v tomto momente Európa ešte rozhodnejšie iniciatívu OSN podporila v snahe vytvoriť jednu vládu pre túto krajinu. Treba, aby toto riešenie, Trsan Vitrovi bolo e, trvalé a aby sa denodenne monitorovalo. Preto e, je potrebné, aby sa pokračovalo ďalej v Leonovej práci a je potrebné, aby e, sme boli protagonistami pri nastolovaní bezpečnosti a e, mieru v Líbii. Na to je potrebné, aby jednotliví lokálni aktéry, ale nie len, boli za e, vyjednávacím stroj, stolom, napríklad aj Egypt alebo Saudská Arábia. Pán predseda, aj vy ste v skupine, e, ktorá sa zaoberá euro e, stredomorskými otázkami, takže toto je jedna z nich, sú veľmi dôležité. Ďakujem, pán Čeza, pán Párňo, pán komisár. Táto otázka by e, mala súvisieť s tým, že Maroko nebolo zapojené do e, rokovania, ako sme si to želali. vejšou fázou je teraz e, dospieť e, k nejakému výsledku. Vláda národnej jednoty musí začať konečne fungovať. Nebezpečenstvo Daešu tu stále silne. 6 tisíc bojovníkov má islamský štát v tejto krajine. Útočí na rôzne oblasti. Ľudia e, v Bengázi aj inde e, vypovedajú o neustálých teroristických útokoch v Líbii. Je potrebné tejto krajine vrátiť vládu, ktorá by bola schopná štát opäť riadiť. Je treba privítať prehlásenie vysokej predstaviteľky, ktorá okamžite zareagovala a uvoľnila prostriedky pre e, misiu je potrebné e, to na to, aby sme dosiahli konečne e, pokrok. Pán Piotrovský, ďakujem. Uplynuli 4 e, roky od arabskej jary kedy bol zdrhnutý diktátor Kadáfi, Kadáfi so značnou zaangažovanosťou Európskej únie, ktorá tam dodávala zbranie. Ale to destabilizovalo e, demokraciu, ktorú sme sa snažili e, zaviesť. E, tá narazila na odveké tradície, dominuje tam chaos, ktorý využívajú obzvlášť pašeráci ľudí, škúľa sa tam teroristi, pripravujú sa tam útoky, aj teda e, vrátanie na Vatikán. Libia je tiež zdrojom migračnej krízy a preto sa Únia musí angažovať priamo na mieste a usilovať sa o stabilizáciu, obzvlášť po dohode s USA, s krajinami NATO a Severnou Afrikou. Ďakujem, pán Fera. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Líbia je e, odsúdená Nikolasom rozkozím, prečo Francúzsko a Anglicko bojovali e, v Líbii v mene ľudských práv. Isto, pán Kadafi tu už nie je na to, aby to mohol dosvedčiť, ale je jasné, že oslobodenie Líbie vyprovokovalo islamizáciu nebývalú nezamestnanosť, opúšťanie e, všetkých investorov, e, zastavenie vývoja krajiny, prevádzačstvo, priekupníctvo. Líbia sa rozpadá. Aké podnety e, na to dala Európska únia? Už toto všetko vzniklo vďaka Európskej únii a vďaka tomu, čo robila, či už v Sýrii, ako aj v Líbii. Je potrebné, aby sme e, si stáli za našou zodpovednosťou a vyvedeli potrebné dôsledky. Ďakujem slovo teraz pán Milan Mon. Ďakujem. Situácia v Líbii je e, čoraz komplikovanejšia. Konflikty sa tam zhoršujú. Ehm, každý deň narastá počet ľudí, ktorí opúšťajú e, krajinu počet utečencov eh, narasta, obchodzuje sa všade s drogami. V posledných mesiacoch sa vyvinulo veľké eh, úsilie, aby sa eh, našlo nejaké politické schodné riešenie. Ja by som tu chcel vyzdvihnúť obzvlášť úlohu Zena vysokej predstaviteľky. 20. oktobra by sme mohli mať na stole účtu dohodu, to by mohla postačovať E, situácia sa vyžaduje naozaj okamžité riešenie. Stal čas e, vyvedovania zodpovedností netreba už e, revidovať tie predchádzajúce dohody. Nedomnievam sa, že by malo dochádzať ďalšiemu oneskorovaniu. Je treba úspechom korunovať proces, ktorý sa už zahájil. Treba, aby teraz Libičania vzali do svojich rúk budúcnosť svojej krajiny a musia menovať vládu jednoty eh, vo svojej krajine, ktorá by čelila islamskému terorizmu, radikálnemu islamizmu a snažila sa oslobodiť eh, krajinu. Libia je veľmi eh, dôležitý stredomorský štát, už len kvôli svojej polohe. Všetko, čo sa tam deje, ovplyvňuje Európu. Vidíme, ako e, zhoršujúca situácia má vplyv na e, počet utečencov. Operácia Sofia, ktorá sa zajtra zahájí, dúfajme, e, bude mariť pôsobenie priekupnických mafií. V Libii situáciu, Libia komplikuje situáciu v celom regióne a preto je potrebné, aby sme sa snažili konštruktívne tu pôsobiť, usilovali sa o jednotnú Líbiu, demokratickú krajinu, kde by sa e, neuplatňovalo násilie, kde by nevládlo nebezpečenstvo, ale mier a stabilita. Ďakujem. Pán na jednu minútu. Pán predseda, viac než pol e, milióna cez Stredomorie e, príde do Európy. Mnohí z nich však našli v mori smrť je preto potrebné bojovať proti e, pašeráctvu, ale potrebujeme naozaj celistú odpoveď e, pre tento problém. Pokiaľ to nebude vláda e, národnej jednoty v Líbii, situácia bude pravdepodobne sa len ďalej zhoršovať. EÚ sa musí viac vynaslažiť a podporovať proces dialógu. Libyčania si želajú a zaslúžia si mier. E, nemôže ich držať v šachu malá menšina, ktorá udržuje konflikt vojenskými e, prostriedkami. E, voláme po všetkých externých aktéroch, aby podporovali embargo na zbrania, predali sa k návrhom OSN Treba pomáhať Líbejčanom, aby sa vyriešila kríza a dosiahol sa mier a pomôcť im vybudovať silné inštitúcie vo svojej krajine. Ďakujem. Slovo má pán Schaffhauser na jednu minútu. Vážení kolegovia, vypočujeme si komisiu. Libyjská tragédia je zrkadlom katastrofálnej zahraničnej politiky eh, NATO oni slúžia vonkajším zájmom Spojených štátov a majú tu medzi naš, v našich radoch e, kolegu, je to pán Sarkozy. V Libii je obrovský chaos, je tam rozdiel medzi západom a východnom. Na jednej strane sú barbary islamského štátu, sú tam pašeráci, je to naozaj e, migrač, je to humanitárna katastrofa s tsunami migrantov, ktorí utekajú, ale časťou z nich sú aj islamskí teroristi, ktorí v dnešnej dobe prichádzajú k nám kvôli vašej migračnej politike, ktorá je zhubná. Na to, aby sme to vy, vyriešili, bude potrebné opätovne posilniť rôzne líbyjské frakcie a na mieste riešiť otázku e, kriminálnikov, ale to by si vyžadovalo politiku, ktorá nie je vaša, pretože vaša politika je najhoršia Zase budeme čakať na zásah Ruska alebo Egyptu, aby sme sa vyhli tejto hrôze, ktorú pre nás pripravujete? Ďakujem, pani Ayala Sender, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Veľmi vítame dohodu úsilí vysoké, a úsilie vysoké predstaviteľky EU a pána Lona, ktorého mandát e, skončil 1. oktobra. E, skončil práve preto, že niektorí tam chceli e, robiť svoje intrigy, aby boli naďalej napojené lukratívny obchod s prevádzačmi a pašrákmi. Táto krajina má za sebou brutálnu diktatóru, čeli obrovskému priekupníctvu, e, prevádzačstvu, je tam prítomnosť Daesh, preto je nutné, aby Európsky parlament podporil túto dohodu, e, ku ktorý, po podpisu ktorej by malo dôjsť 20. oktobra. Je naozaj potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre konkretizáciu potrebných krokov. Tento parlament musí tiež e, e, si stať za svojimi želaniami aj uvoľnením rozpočtových prostriedkov. Treba takto bojovať proti islamskému štátu skôr, než bude príliš neskoro. Je nutné pomôcť Líbii, ale aj ostatným susedným krajinám, ktoré sa stávajú obeťami islamských teroristov. Je treba čeliť prevádzačom. Pán komisár, treba konať jednotne a účinne ako celá Európska únia podporiť OSN, aby sme dosiahli pokrok. Ak sa nám to nepodarí, dôjde k zhoršeniu situácie, to vieme, a bude k nám prichádzať stále viac a viac tisíce utečencov. A v Berlíne, v Kale sa situácia bude e, stále len zhoršovať. Ďakujem. A tlmočníci, odkazujú, že je veľmi ťažké tlmočiť e, príliš rýchlo čítané prejavy. Pán Weidenholzer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Keď hovoríme o Líbii, tak vlastne hovoríme pravde najčastejšie o chybách západu, čo sa urobilo zle. Táto otázka je oprávnená, ale nepohne nás ďalej. Skôr odpoved na túto otázku, prečo vlastne všetko je také pomalé, by bola dôležitá. E, situácia sa musí normalizovať, to znamená právny štát musí byť nastolený v Líbii. Je úplne nevyhnutné, aby sme tu mali e, vládu, ktorá jednoducho sa zhostí svojich úloh, to je záležitosť líbyského národu, to vieme, ale je to aj európska zodpovednosť a tu sa môžeme pýtať, že či by sme nemohli ešte pomôcť. Pretože je potrebné nastoliť práve stabilitu v tomto regióne. Sú to naši sused, susedia, Mare Nostrum a chceme zabrániť šíreniu sa Daešu. A Máme tu aj učečenecký problém. Po tretie, vlastne, kde milión ľudí čaká, aby sa dostali do Európy. Preto potrebujeme e, rozumného partnera, s ktorým môžeme spoločne tieto problémy riešiť. Ďalší rečník na minútu. Bez mikrofónu hovorí rečníčka. Prepáčte, pani Dali, ale nemáte zapnutý mikrofón. Jasné. Ďakujem pekne. E, mali sme veľkú vieru v to, že sa dosiahne dohoda, pokiaľ ide o stabilitu, ale ak budeme pokračovať v takejto situácii, kde jednoducho nebude žiadna dohoda, tak OSN, Európska únia, medzinárodné spoločenstvo nedosiahnu žiadnu dohodu. Musíme byť opatrní aby jednoducho tí, čo sú pripravení spolupracovať, by mali spolupracovať. Potrebujeme proces zmierovania a potrebujeme podporovať aj mierotvorný proces v Líbii. Ľudia v tejto krajine musia byť schopní žiť v tejto krajine. Vojenská situácia a nestabilita sa musia ukončiť. Na to, aby sa to udialo, Musia všetky zúčastnené strany aktívne pracovať na tomto politickom procese, preto dúfam, že budeme mať taký mierový proces, ktorý jednoducho vydláždi cestu k bezpečnej, e, bezpečnej Líbii. Pani Krista, nech sa páči. Pán Krista, ďakujem pekne. 4 roky potom, kde ľudia vyšli do ulic, aby bojovali za dôstojnosť, sa táto krajina nachádza v takej situácii, kde celá krajina rozpoltená. Táto kríza viedla k veľkému množstvu mŕtvych, ľudia opúšťajú svoje domovy a je to humanitárna kríza. Teda je najväčší čas, aby, sme sa, zhosti, aby sa všetky zúčastnené strany zhostili svoje zodpovednosti. OSN prezentuje so svojím návrhom poslednú príležitosť. Navrhuje sa to inkluzívne riešenie pre celú krajinu a závisia zo všetkých strán, aby demonstrovali skutočný záväzok dosiahnuť demokratickú Líbiu, ktorá by bola schopná zabezpečiť mieru a bezpečnosť, o ktorú ide všetkým Libičanom. Európska únia vždy bola pripravená poskytnúť patričnú podporu, ale závisí od rokovacích strán, aby jednoducho sa zhostili tejto príležitosti dosiahnuť mier. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostane pán Freund slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najnovšie informácie z Líbie sú veľmi, veľkým sklamaním. A napriek, že sa nepodarilo zaznamenať žiadny prelom situácii, napríklad Líbia pokazuje na to, že čoho je Európska únia schopná, keď spolupracuje v, v diplomatických službách s OSN. Takáto robustná zahraničná politika je potrebná nielen vo vzťahu k Líbii. Európska únia musí aj v iných e, problematických štátoch Blízkeho východu sa prezentovať viac. Pokiaľ ide o Líbiu, musíme zodpovedným povedať celkom najavo, že nie je tu žiadna alternatíva, iba mier. Konfliktné strany musia si uvedomiť, že táto príležitosť, ktorú teraz má Líbia, sa už tak skoro nevráti. A musíme vedieť, že čo vlastne pre našu bezpečnosť znamenajú ďalšie roky e, takéhoto, takéto neistoty a nebezpečnej situácie v Líbii budú znamenať. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, máte minútu, pán Benifej. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme v rozhodujúcej fáze, pokiaľ ide o budúcnosť Líbie. V týchto hodinách by sa mohol nájsť kompromis pre medzinárodnú vládu. Vychádzalo by sa teda na základe tej dohody z minulého mesiaca a takisto aj na základe tej sprostredkovanej dohody pani Mogherini a pána Leona je len otázka, či tu je skutočne na strane Tobruku, Hobruku a Tripolisu politická vôľa dosiahnuť takúto dohodu. Ešte stále sú tu problémy, ktoré sa musia rieč, riešiť. Treba implementovať tieto dohody, treba riešiť humanitárnu krízu, ktoré čeli celá krajina. Takže musí sa vytvoriť určitý bezpečnostný rámec, pretože máme tu obchodovanie s ľuďmi, situácia je veľmi napätá a musia sa vytvoriť ďalšie snahy diplomatické na to, aby sme e, vytvorili štát, aby všetci občania v tejto krajine boli spokojní s takýmto štátnym zriadením. Nemôžeme dopustiť, aby takto strategicky dôležitá krajina v tomto regióne upadla do hlbšieho chaosu. To by mohla mať katastrofálny dopad na celú Európu. Pán Hawit, nech sa páči. Ak Európska únia a medzinárodné spoločenstvo majú byť úspešné, tak musíme dokázať, že sme sa poučili. Ak nezamedzíme konfliktu, tak jednoducho situácia bude ešte horšia. Avšak nemôžeme podporovať také riešenia, ktoré budú nedemokratické. Nepotrebujeme nového Kadáfiho v tejto chvíle prechodu jednoducho môžeme využiť túto situáciu. Takže v súčasnosti musíme byť úprimní, pokiaľ ide o snahu nájsť mierové zmierenie v celej krajine, nielen pokiaľ ide o snahu zabrániť prichádzaniu migrantov. To sa týka bezpečnostného sektoru aj budúcnosti, pokiaľ ide o južnú hranicu tejto krajiny, ako aj severnú hranicu tejto krajiny. Musíme podporiť miestne úrady, a musíme zabrániť tomu, aby ľudia vstupovali do Daešu. Ale ak sa nám nepodarí zabezpečiť prechod k demokracii v tejto krajine, tak sa z tejto krajiny môže sa skutočne centrum teroru. Potrebujeme e, jasné a priame e, kroky, ktoré povedú k zlepšeniu situácie. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Vzhľadom na čas máme možnosť dať každému rečníkovi daný čas podľa toho, ako budú vlastne prichádzať žiadosti o slovo. Takže teraz zostane slovo pán Segor. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. 4 roky po povalení režimu Kadáfiho Lídia ešte stále čeli vážne situácie. Je tu humanitárna kríza. Zdieľam názor, že tieto problémy by sa najlepšie vyriešili, ak by sme mali dohodu medzi dvomi frakciami v tejto krajine, ak by sa rýchlo vytvorila vláda národnej zhody. To by vytvorilo možnosť na to, aby sme boli efektívnejší bojovať proti pašerákom, ktorí pašujú ľudí do Európy. Pokým tu nebude zjednotený štát, tak takíto pašeráci a bojovníci budú aj naďalej profitovať z toho chaosu, ktorý v tejto krajine vládne a vlastne to uvali ešte stále viac ľudí do strašnej situácie. Ďakujem pekne. Pani Mici? Nie je tu? Takže pán Fronzulika, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že mám veľké šťastie. Myslím si, že treba urobiť hlavný krok k vytvoreniu demokratického štátu v Libii, aby sme jednoducho pomohli ľuďom, ktorí očakávajú vyriešenie situácie. Celý región je destabilizovaný, je tu terorizmus. Európska únia musí spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom, aby sa tento konflikt ukončil, aby sa nastolil mier. Efektívny multilateralizmus v minulosti ukázal, že situácia sa dá vyriešiť, ak všetky strany preukážu, že sú ochotné nastoliť politický dialog a že sú ochotné spolupracovať s medzinárodnými aktérmi a chcú implementovať skutočné dohody podpísané vytvorenie bezpečnej situácii e, zníži množstvo migrantov, ktorí prichádzajú k nám a zníži nátlak na naše externé hranice. Na to, aby sme umožnili migrantom zostať doma, potrebuje Líbia stabilitu a demokratické práva ľudí musia byť zabezpečené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za držanie času. Teraz zostane slovo pán Mariáš. Nech sa páči, minútu máte. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia v Libii poukazuje na to, aké tu budú výzvy pre budúcnú Európsku úniu. Viac ako 400 tisíc utečencov sa snaží utiecť pred občianskou vojnou v tejto krajine. teraz sú pred našimi dverami. Otázka je, že kto podporuje džihadských bojovníkov v Líbii, tak ako je to v Sýrii. Akú úlohu zohráva Turecku? Akú úlohu zohrávajú ostatné zložky? Vie komisia, na základe informácií e, z novinárskych kruhov, že tu bola loď, ktorá opustila prístav a vrátila sa do Líbie, na libijské pobrežie a tam bola táto loď zastavená a mala na palube 5000 zbraní a tisíce e, streliva, ktoré vlastne boli určené pre Líbiu a táto loď vlastne opustila prístav v Turecku. Takže čo robíme s takýmito pašovanými zbraniami, ktoré sa dostávajú do Libie? Kto dáva džihadistom zbranie? Nech sa páči, máte minútu. невинни хора, на които станахме свидетели през изминалите. Tieto dve znepriateľené strany sa snažia riešiť situáciu. Takže máme najvyšší čas privítať špeciálneho vyslanca pána Levoja a poďakovať sa mu za jeho úsilie riešiť túto situáciu. Prirodzene žiadny z týchto dokumentov nie je ideálny a dve vlády v Líbii nevydali ani signál, že by mali úmysel podpísať takúto dohodu. Avšak malo by sa to udiať 20. októbra, to je lehota. Európska únia a pani Mogherini musia urobiť všetko preto, aby tieto dve krajiny sa vrátili k rokovaciemu stolu, aby sa vytvorila vláda zmieru. Ak sa nám to nepodarí, tak otvoríme dvere pre ďalších utečencov. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pán komisár. Dámy a páni, všetci sme si vedomi, že z Libie sa mnohí utečenci vydávajú na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more a veľmi často tam nachádzajú iba smrť. Je to smutný koniec, avšak nie je to začiatok problému. Súčasná situácia je spôsobená tým, že Líbia sa už niekoľko rokov zmieta v chaose. Preto je potrebné čo najskôr nájsť politickú a diplomatickú zhodu e, v tom, ako čo najrychlejšie pomôcť Líbii postaviť sa na nohy, aby jej inštitúcie boli schopné v krajine e, vyžadovať právo a poriadok, presadzovať právo a poriadok. Je to však náročná úloha vzhľadom na to, že USA a ďalšie krajiny NATO sa podielali na rozbití pôvodnej vládnej štruktúry v krajine a ešte stále vnútrošatne v tejto krajine zasahujú. Dôsledky vojnového konfliktu, zlá e, povojnová rekonštrukcia a pomerne komplikovaná Ratifikácia krajiny spôsobuje, že stabilizácia sa zdá byť v nedohľadne. EÚ by preto mala znásobiť diplomatické a humanitárne úsilie v Líbii. Keď už sme sa podielali na tom, v akom zlom stave je táto krajina dnes, mohli by sme tiež priznať svoju vinu a úpenlivo pracovať na naprave. Ďakujem. Pán Dajandoc, nech sa páči. Pani Dajandoc. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, vy ste uvedli niekoľko podrobností e, o tom, čo je, e, o tých fondoch, ktoré sú k dispozícii pre Líbiu e, a ďalších 100 miliónov, ktoré sa pridávajú k existujúcim programom. Mohli by ste potvrdiť, že tieto prostriedky budú prepojené na tak dôležité otázky, ako je sloboda mm, alebo teda pred stíhaním či sloboda pre náboženské menšiny. Teroristi, ktorí sú zodpovední za tisíce umrtí a mnoho obetí, žije, teda žije na Severnom ostrove. A keď hovoríme o, o tejto oblasti, tak e, minister Spojeného kráľovstva povedal, že 900 miliónov libier, ktoré sú zmrazené v Spojeném kráľovstve, nemôžu byť použité ako kompenzácia pre tieto obete, pretože to je protichodné s európskym právom. Mohli by ste prosím potvrdiť, že je to tak a pokiaľ áno, budete uh, pracovať s obeťami libyského terorizmu, aby ste odstránili prekážky mm, riadnej kompenzácie? Ďakujem. A teraz e, zareaguje pán komisár Stylianides. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené poslanky, vážení poslanci, veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za túto bohatú diskusiu. Je to naozaj zaujímavá výmena názorov. A ja budem samozrejme tlmočiť jej výstupy vysokej eh, predstaviteľke. Vážení kolegovia, mali by sme aj naďalej podporovať eh, snahy OSN nadchádzajúcich pár týždňov a samozrejme dúfame aj to, že sa nám podarí podpísať dohodu, že ju podpíšu všetky strany a to v dohľadnej dobe v nadchádzajúcich dňoch. Veríme tomu, že všetky zaangažované strany si uvedomujú, že už naozaj nemáme možnosť strácať čas a že nastal ten okamih, aby sme riešili otázku budúcnosti Líbie. Hospodárstvo Líbie eh, kráchuje, je zničená aj sociálna stránka Za uplynulé roky sa dokázalo, že niektoré strany v Libie sabotujú rozhovory, mierové rozhovory. Európska únia nemôže akceptovať rozdelenie Libie. Európska únia nemôže akceptovať to, že niektorá strana e, nastolí, lebo prezavezme moc za využitia soli, e, pardon, sily. Mám na mysli e, nadnárodné spoločnosti, ktoré ťažia ropu, či e, investičné agentúry. Tí sa totiž to angažujú v tejto partizanskej vojne. Ale práve ich neutralita udržala krajinu pokope a práve táto neutralita krajinu udrží e, pospolu aj v budúcnosti a preto si myslím, že je našou morálnou po, e, povinnosťou na toto dohliadať. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem, e, pán komisár.